Ladies and gentlemen. Dámy a páni, prajem vám dobrý večer. Navrhujem, aby sme začali s dnešným stretnutím. V prvom rade vítam našich hostí, výbor AFET, kolegovia z delegácií. Je to summit Západného Balkánu a táto schôdza je posledným komponentom. Je to pracovná skupina k Západnému Balkánu. Srdečne vítame hostí pána, pána Gramosa Ručiho, Denisa Zvizdiča, Dragana Čoviča, Glauka Konfúcia, Ivana Brajoviča, Talata Ksaferiho a pani Maju Gojkovič, ktorí vedú parlamenty Albánska, Bosna a Hercegovina, Severného Macedónska, Srbska zo strany e, Európskeho parlamentu. Vítam všetkých kolegov, ktorí sú prítomní, pretože ich zaujíma téma Západného Balkánu, je blízka ich srdcu. Všetci spravodajcovia a tí, ktorí predsedajú delegáciám pre krajiny Západného Balkánu. Ten, táto mimoriadná schôdza sa bude zaoberať jedinou témou, verejnou výmenou názorov medzi predsedami parlamentov a europoslancami ktorí pracujú s témou regiónu Západného Balkánu. Ak nemáte žiadne námietky, návrh programu je týmto schválený. Vážení predsedovia parlamentov, po vašich stretnutiach s prezidentom Európskeho parlamentu, pánom Sasolim a predstaviteľmi politických skupín, sme sem prišli porozprávať sa o vašich myšlienkách na posilnenie parlamentárnej dimenzie a o reformách. Dovolte mi stručne predstaviť túto pracovnú skupinu, ktorá spája tých, ktorí sa zaoberajú maximálne témou Západného Balkánu. Spravodajcovia a predsedovia delegácií, ktorí pracujú s krajinami vášho regiónu. Sú tu mnohé nové tváre medzi nami. Až 60 v tomto období novozvolených členov. V roku 2019 ich zvolili po prvý raz a preto sa môžeme pozrieť na veci na novo. Tento summit je krokom ku koordinovanejšej stratégii, ku, koordin- ku koordinovanejšiemu zapojeniu parlamentov do európskej agendy a posunutie tejto agendy na vyššiu úroveň. Európsky parlament prijal Eh, uznesenie 24. oktobra 2019 o otvorení rokovaní so Severským Macedónskom a Albánskom. Náš summit a jeho spoločné vyhlásenie sú príkladmi parlamentárnej diplomacie v období, keď medzi vládny proces žiaľ nezaberá tak, ako by mal. Navrhujem, aby sme túto diskusiu orientovali na budúcnosť Zhovárame sa ako rovnoprávni partnery. Vaše úvodné poznámky poprosím obmedziť na niekoľko minút a potom hneď pristúpime k skutočnej rozprave o budúcnosti procesu rozširovania EÚ. Kolegovia z Bosny a Hercegoviny, poprosím, podielte sa o svoje, svoj čas, pričom vám pridávam minútu každému zastupcovi Dolnej aj Hornej snemovne. Budem však striktný s europoslancami a žiadam o ich pochopenie. Spravodajcovia a šéfovia delegácií dostanú prioritu v tejto rozprave. Toľko z mojej strany informácie a teraz predsedovia parlamentov, poprosím vás, e, stručne sa predstavte, začnite rozpravu o vašej vízii, o Európe, o rozšírení Európskej únie s europoslancami. Prvý začne albanský parlament, pán Gramos Ruči. Nech sa páči. Ďakujem pekne. To je prvé stretnutie tohto druhu, ktoré prebieha. Ja už som priblížil náš postoj k celkovo k Európskej úniu a k procesu rozširovania pre našu krajinu. Aj na predchádzajúcich stretnutiach zároveň som hovoril tiež o otázke otvorenia rokovaní medzi Albánskom a Európskou úniou. Na druhom stretnutí predsedov parlamentných skupín som im priblížil výsledky našej krajiny, ktoré sa týkajú rokovaní a tiež priorít, ktoré si Európska únia vytýčila pre Albánsko. A toto je tretia schôdza. Počítam ich takto po poradí, pretože je to tak, že vždy je um, jedna schôdza prvá a potom po nej nasledujú ostatné. Teda, vážení poslanci, ak by sme sem prišli, my všetci samostatne do sídla Európskej únie do Európskeho parlamentu. Kretári grupy Pune, prezident grupy. Zasadali by sme samostatne s každým spravodajcom, s predsedami skupín samostatne a s ostatnými predstaviteľmi krajiny Západného Balkánu. Tým pádom by boli oddelené Spolu eh, s kolegami, piatimi kolegami, sme strávili hodiny s predsedom Európskeho parlamentu a ďalšími spravdajcami napríklad z Európskeho parlamentu a šéfmi delegácií. Vždy je niečo po prvý raz. Ja som nevedel, že takéto stretnutie bolo zorganizované s predsedom Európskeho parlamentu a s predsedmi parlamentných politických skupín. Nie som si vedomý žiadneho podobného stretnutia tejto povahy, kde by boli prítomní všetci spravodajcovia západného Balkánu plus všetci z EP, ktorí sú zainteresovaní. Naozaj to na nás veľmi zapôsobilo zorganizovať takéto niečo. Aj na mňa to veľmi zapôsobilo osobne a verím, že to je nový prístup, nový vývoj k niečomu, čo nám môže veľmi pomôcť nám krajinám Západného Balkánu. Je to povzbudenie po zadrhaní sa procesu rozširovania. Pre Albánsko a Severné Macedónsko to je pravda, ale aj ostatných 6 krajín môže napredovať lepšie. Aj ich sa to týka. Spolu nás je 6, ale máme tri rôzne cesty rozšírenia. Dve krajiny už začali rokovať Ďalšie dve nezačali a kolegovia z Bosny a Hercegoviny a kosovský kolega majú svoje vlastné problémy, takže nedokážu zatiaľ profitovať ani z voľného režimu. Ale táto platforma je pre nás veľmi pozbudzujúca. Minulý rok bol ťažkým pre Európsky parlament, tak si myslím, a to preto, že bol nový vývoj boli voľby do Európskej únie a pravdu povediac občania Západného Balkánu sledovali to, čo sa deje v EÚ a vo voľbách viac ako samotní občania EÚ. Zaujímalo nás to, pretože volebný výsledok týchto volieb e, mal viesť k tomu, že sa v tomto parlamente malo objaviť viac euroskeptikov celkovo, ako tých, čo veria v európsky pokrok. Musím povedať, že sa naozaj veľmi teším a zapôsobilo na mňa to, kedy komisia dala odporúčania k otvoreniu rokovaní s ďalšími krajinami. Neviem o, o žiadnej takejto podobn- o žiadnom takomto podobnom rozhodnutí Európskej komisie, ktorá takto rozhodla pri tom, čo zasadol nový parlament. 65 europoslancov je úplne nových a sú to ľudia, ktorí zasadli a vyhodnotili, že keby sa neboli otvorili rokovania, nebolo by to bývalo férové. Severné Macedónsko, Albánsko zdieľali e, takéto znepokojenie a veľmi sme radi, že sa skorigovalo to, čo v minulosti nebolo celkom správne. A chcem poďakovať europoslancom, ktorí dali zelenú aj tomu, aby sa otvorili prístupové rokovania so Severným Macedónskom. Verím, že to rozhodnutie bolo na správnom mieste a nebudem hovoriť o časových cieľoch, ale skutočne poďakujem všetkým, ktorí k tomu prispeli. Ďakujem. Teraz dostane slovo pán Denis Zvizdič, ktorý je predsedom Hornej snemovne parlamentu Bosny a Hercegoviny. Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci Pičula a vážení poslanci, už som tu bol aj pred rokom. Niekoľko rokov, čo som bol premiérom Bosny a Hercegoviny a som veľmi rád, že mám teraz príležitosť sa vám prihovoriť z inej pozície, z pozície predsedu Hornej snemovne parlamentárneho zhromaždenia Bosny a Hercegoviny. Spolu s vami sa chcem podeliť o názory na politickú, hospodárskú a bezpečnostnú situáciu u nás v našej domovine Bosne a Hercegovine a chcem sa zamerať na proces európskej integrácie. Vítam túto možnosť stretnúť sa zároveň s predsedami parlamentov z iných krajín nášho regiónu, z celého západného Balkánu. Niekedy celý tento región nazývame juhovýchodnou Európou, pretože politicky a zemepisne patrí do Európy. Za ostatných eh, niekoľko rokov, 5 rokov, som bol členom Rady ministrov Bosny a Hercegoviny a verím, že môžem hovoriť informovaným spôsobom o problémoch Bosny a Hercegoviny aj o možných riešeniach, ktoré by mohli urýchliť cestu Bosny a Hercegoviny k členstvu v euroatlantickej integrácii, a kde by mohla zdieľať prosperitu. Až po rok 2018 sa vývoj v Bosne a Hercegovine vyvíjal entuziasticky pozitívne e, vo vzťahu k možnému členstvu v EÚ. Napriek politickým problémom sa nám podarilo udržať stabilitu udržať medzináboženskú toleranciu. To je charta magna našej existencie v Bosne a Hercegovine. Naše úžasné kultúrno-historické dedictvo je autentickou hodnotou, ktorú Bosna a Hercegovina prinesie do Európskej únie. Rozšírili sme spoluprácu s ostatnými susedmi, zmierili sme sa a nezasahujeme do ich záležitosti, rešpektujeme ich suverenitu. Bosna a Hercegovina je malá krajina, iba 3,5 milióna ľudí u nás žije, ale chodí k nám 2 milióny turistov. Máme rast HDP vyše 3 Sme exportérom, vedúcim exportérom v regióne a naši, z našich de, naj, najfrekventovanejších desiatich partnerov pri exporte, sedem z nich je z EÚ. Myslím si, že Bosna a Hercegovina nemá inú alternatívu, len demokratizovať a vybudovať infraštruktúru a poznatky v spoločnosti, aby sme sa vyvinuli ďalej a zaručili mierový život pre všetkých občanov. Inak mladí ľudia budú naďalej odchádzať. Všetko, o čom tu dnes hovoríme, stratí význam. Chceme, aby mladí ľudia žili u nás v Bosne a Hercegovine. Mladí ľudia v celom regióne sa stanú kapitálom pre každú krajinu. Aj Bosna a Hercegovina sa potrebuje plne interne konsolidovať a získať európsku perspektívu plnohodnotnému členstvu. Alebo sa pristúpi k negat- pozitívnym ašpiráciám, ale to by bol nihilizmus. Takéto niečo viedlo e, k vojne v 90. rokoch. Čo sa týka budúcnosti, mienime akceptovať európske hodnoty, pozitívnu politickú vôľu, skutočný konsenzus, nielen deklaračný. Hlásime sa k európskym hodnotám, meníme interné právne procesy, ktoré umožnia rýchlu a efektívnu transpozíciu aký Umožňujeme týmto Bosne a Hercegovine, aby udržali krok s ostatnými európskymi krajinami. My v Bosne a Hercegovine nechceme nerovnoprávne partnerstvo z EÚ. Nepodporujeme žiadne regionálne iniciatívy, ktoré by boli konkurenciou, boli by paralelné s členstvom v EÚ. Nie, my si želáme byť členmi EÚ. Sme si vedomi faktu, aká ťažká úloha pred nami leží, ale pre budúcnosť Bosny a Hercegoviny a pre budúcnosť celej EÚ oslovujeme vás, aby sme implementovali ďalšiu fázu prístupu Bosny a Hercegoviny už tento rok. To je fáza, kandidátskej krajiny. Apelujeme na vás, urobme to spolu, umožníme Bosne a Hercegovine, aby sa mierovo e, vyvíjala multikultúrne a stabilne, aby sa postupy hospodárskeho a ekonomického rozvoja zapracovali do zmierenia sa celého regiónu. Ďakujeme, pán Zvizdič. A teraz pán Dragan Čovič, ktorý je z dolnej snemovne parlamentu Bosny a Hercegoviny. Ďakujem za slovo. Chcel by som sa vám prihovoriť ako predseda dolnej snemovne, podobne ako môj kolega z hornej snemovne. Bosna a Hercegovina sa vydala na cestu európskej integrácie. Pre nás nie je alternatíva žiadna iná. Dnes chcem zdôrazniť, že za ostatný rok a pol sme boli v slepej uličke, bola to patová situácia, venovali sme sa výzvam a problémom vo vnútroštátnej politike, napríklad aj vytvoreniu vlády a legislatívnych ustanovizní. To ešte stále nie je za nami. Otvárame stále nové perspektívy, vytvárame novú dynamiku a toto všetko by malo viesť k intenzívnejším zmenám, ku ktorým sa postavíme. Sú to výzvy, ktoré sa ešte ťahajú z minulosti. Ide takisto o volebný zákon, ide o rozhodnutia súdu v Štrasburgu a ústavného súdu v Bosni a Hercegovine. Musíme pozmeniť a novelizovať volebný zákon. To sa nám zatiaľ nepodarilo ale pracujeme na tom. Pokúšame sa dosiahnuť dohodu na politickej scéne. Stanovili sme si aj termín. Je to do konca marca. Dovtedy by sme mali vyriešiť túto záležitosť a takisto záležitosť volieb v Mostare. Potrebujeme zabezpečiť, aby všetky tri skupiny obyvateľstva mali svojich zástupcov na všetkých úrovniach vlády. Deliace čiary takisto aj u nás ešte stále v spoločnosti sú, ale mali by sme ich odstrániť. Mali by sme sa pohnúť smerom k spolupráci. takej, ktorá bude v súlade s európskymi normami. Treba sa venovať aj národným menšinám, nielen majorite. Treba identifikovať všetky kroky, ktoré treba na zabezpečenie politickej a hospodárskej stability Bosny a Hercegoviny. Očakávame, že dostaneme tento rok kandidátsky status kandidátskej krajiny. To by bol vietor do plachát Bosny a Hercegoviny. Veríme, že treba urobiť takýto prvý krok a dúfame, že termín, ktorý sme si stanovili, je realistický už sme sa dohodli na mnohých veciach, tak v máji, keď bude konferencia o rozšírení v Zagrebe, budeme mať šancu takú istú ako krajiny v našom regióne na Západnom Balkáne, ktoré už dostali takýto status. To, čo robíme, určite sa dá v praxi plne uplatniť s vašou pomocou, asistenciou. Integrácia je cestou vpred. Ak sa nebudeme hýbať, tak veci zamrznú, proces nebude dynamický. Som si istý, že eh, môžeme sa pohnúť vpred s vašou podporou. Ďakujeme veľmi pekne. Teraz nasleduje predseda Kosovského parlamentu. Ďakujem veľmi pekne. Pre nás je dnešné zasadnutie nesmierne dôležité. Počujeme sa? V prvom rade by som rád poďakoval pánovi Piculovi a poslancom Európskeho parlamentu. Sme radi, že sme dnes tu medzi vami eh, na pôde jednej z najpriateľskejších inštitúcií Európskej únie, pokiaľ ide o ambície pripojenia sa k EÚ. My oceňujeme aktivitu, ktorú vyvíja Európsky parlament. Ďakujeme za zorganizovanie dnešného stretnutia. Väčšina krajín regiónu je parlamentnou demokraciou. Naše krajiny prechádzajú vývojom. Parlamentné zhromaždenia nehlasujú o legislatíve, ktorá by mala byť aproximovaná európskej legislatíve. Máme eh, v zodpovednosti aj eh, Eh, dohľad nad prácou exekutívy, ktorá, ktorej úlohou je realizácia eh, balíčkov, legislatívnych balíčkov potrebných opatrení eh, je veľmi dôležité, je veľmi, čo je veľmi dôležité z pohľadu integrácie. Určite si nerobíme žiadne ilúzie, pokiaľ ide o to, že ak e, v našich krajinách nebudú takéto parlamenty, tak e, sa nám určite nepodarí pokročiť e, tak, ako by sme si želali. Parlament samozrejme má určité právomoci a je nenahraditeľný v procese integrácie. Ak vezmeme do úvahy Ehm, dĺžky jednotlivých etáp integrácie, tak e, Kosovo sa nachádza na konci zoznamu krajín Západného Balkánu. My sa nachádzame v súčasnosti vo fáze stabilizácie a e, vo fáze realizácie asociačnej dohody. Toľko z mojej strany. Na záver poviem len toľko, že počas uplynulých rokov kvôli spomalovaniu politických procesov a kvôli opatreniam, ktoré boli predmetom rokovaní s príslušnými európskymi inštitúciami a ktoré sa e, týkali jednotlivých oblastí. Len 50 či 60 takýchto opatrení bolo skutočne aj zrealizovaných. Na druhej strane sme si vedomí toho, že tieto vnútorné reformy sú úzko poprepájané aj s vonkajšími procesmi. Sú úzko späté, často sa poučame z toho, e, často sa poučame z toho, čo sa deje u nášho suseda v Severnom Macedónsku. Ako viete, tam e, došlo k realizácii tohto procesu. Začali náš sused začal v roku 2005, čiže potrebovali na, na to 15 rokov, aby skompletizovali celý tento proces. A 15 rokov im trvalo dos, dopracovať sa k, tom, k tejto chvíli, k chvíli, kedy by bolo možné otvoriť rokovania. Vidíte, vidíte, že e, jednotlivé aspekty, vnútorné, e, vnútorné aspekty sú previazané s vonkajšími aspektmi a všetci máme záujem na tom, aby došlo k čo najvčasnejšiemu prekonaniu jednotlivých fáz. Takže ešte raz ďakujeme za organizáciu dnešného podujatia a samozrejme rád sa vyjadrím k otázkam, ktoré tu odznejú. Veľmi pekne ďakujem. Nech sa páči, poprosím pána Brajoviča, ktorý je predsedom Čiernohorského parlamentu. Ďakujem veľmi pekne. Dužim stážom na miestu presnika parlamentu od nás. Konstatujú, da je ovaj prvý put... Všimol som si, e, že aj poslanci, ktorí sú tu už dlhodobo v Európskom parlamente nielen novozvolení, aj ty potvrdili, že poprvýkrát eh, nás pozval takto predseda Európskeho parlamentu sem do Bruselu. V svakom slučaju... Eh, Nuž, nech je to akokoľvek. V každom prípade sme vám nesmierne povďační za vašu podporu, za to, že ste vyjadrili námietky voči spomaľovaniu integračného procesu. Ja sa vždy snažím sa pozrieť na tú kladnú stránku veci a aj keď aj keď, došlo, aj keď nedošlo k otvoreniu rokovaní, tak to vlastne pomáha eh, k tomu, že náš región je vo svetle reflektorov a že sú na nás upreté oči celej Európy, celého sveta, čiže stretávame sa s vami, s poslancami, so zástupcami politických frakcií. Chcem poďakovať promade pánovi Piculovi za návštevu minulý mes- navštívil Černú horu minulý mesiac. Viem, že rozumiete našim potrebám, našim ambíciám a Um, my samozrejme sa budeme usilovať aj naďalej a dnešné zasadnutie so správodajcami, ktorí majú na starosti jednotlivé krajiny eh, regiónu, stretnutie s poslancami výboru AFET. Toto všetko sú vynikajúce príležitosti na vyslanie posolstva pokiaľ ide o, o ďalšie kroky, našu budúcnosť. Teraz sa diskutuje o novej metodike. Mala by byť predstavená 5. februára a my sa už veľmi tešíme, keď sa dozvieme, čo je obsahom tejto metodiky. Ja som počul, že to nebude mať e, dosah na krajiny, ktoré už, teda že sa to bude týkať viac menej, že sa to bude týkať krajín, ktoré celý proces ešte len začnú. Ide pôjde najmä o to, aby bol proces transparentný, jasný a metodika bude slúžiť na to, aby sa krajiny dopracovali k integračnému cieľu rýchlejšie. No a naši, naši susedia, Slovinsko a Chorvátsko, nám samozrejme poskytujú podporu v tomto úsilí Mali by sme načúvať jeden druhému, čo od toho čo od toho očakávame, mali by sme sa podeliť o e, náš pohľad na to, aké sú priority jednotlivých krajín. Je našou spoločnou úlohou budovať, znovu vybudovať dôveru eh, našich občanov. Určite sú tu aj problémy a e, aj Európska únia musí prejsť procesom konsolidácie, ale tieto procesy sa vzájomne nevylučujú, naopak doplňajú sa a musia ísť ruka v ruke. Občania Čiernej hory si želajú jasnosť, želajú si mať jasno v tom, ako bude vyzerať integračný proces. My máme inú pozíciu na rozdiel od e, ďalších krajín e, západného Balkánu. My už rokujeme 8 rokov a ja som jedným z tých, ktorí často hovoria, že cesta samotná je takisto dôležitá ako aj cieľ. A teraz diskutujeme o roku 2025. Zdá sa, že to je tá najbližšia časová perspektíva, ale ako potom vnímate časovú perspektívu pre krajiny ako Albánsko, Severné Macedónsko, Bosna-Hercegovina? Ja si myslím, že si musíme byť plne vedomí potreby tento celý proces urýchliť. Kríza a neistota by nás mali posilniť Nemali by sme samozrejme meniť základy najlepších politik. Ja si myslím, že Európska únia je najlepší európsky projekt a politika rozšírenia je tou najúspešnejšou politikou Európskej únie. A za uplynulých 20 rokov sa počet členov EÚ zdvojnásobil a Všetky krajiny Západného Balkánu si želajú byť e, spolu opätovne e, v Európskej únii. Samozrejme, e, všetko treba posudzovať na základe zásluh a výdobytkov a našej práce a ja dúfam, že sa nám naozaj podarí dopracovať sa k fáze, kedy budeme mať aj hmatateľné výsledky. Náš parlament, parlament Čiernej hory samozrejme pracuje na tomto procese, my monitorujeme eh, jednotlivé opatrenia, máme viac monitorovacích funkcií ako v minulosti. Teraz mám na mysli ako napríklad realizáciu projektov pre občanov, občiansky stor a podobne. Radi by sme si od vás vypočuli viac na túto tému. Pokiaľ ide o spoluprácu s regiónmi, organizujeme e, mnohé podujatia, mm, e, už 16 rokov organizujeme mm, podujatia, platformy, spolupráce. Ešte raz vstečná vďaka vám všetkým spravodajcom a všetkým predsedom, ktorí sú našim hlasom nielen v Bruseli, ale aj vo vašich krajinách chcem vás požiadať, prosím, podporte náš projekt a náš, náš projekt je zjednotená e, Európa. Ďakujem veľmi pekne. Poprosím teraz e, pána Talta Saveriho, e, predsedu Zhromaždenia Severného Macedónska. Veľmi pekne ďakujem, pán Picula. Ja by som rád srdečne pozdravil všetkých správodajcov, všetkých predsedov je to pre nás všetkých príležitosť diskutovať o otázkach, ktoré nám ležia na srdci, ktoré sú dôležité pre dosiahnutie nášho cieľa integračného cieľa, cieľa stať sa členským štátom Európskej únie. My sme vynaložili obrovské úsilie po podpísaní stabilizačnej a asociačnej dohody sme začali pracovať na, v smere k tomuto cieľu. Podali sme si prihlášku a následne o rok neskôr nám bol udelený štatút kandidátskej krajiny EÚ v roku 2009. Po štyroch rokoch sme získali štatút, teda rokoch, po štyroch rokoch sme dostali prvé pozitívne odporúčanie od Európskej komisie, čo znamenalo, že e, prístupové rokovania sa mohli začať. To bolo sprevádzané rozhodnutím o liberalizácii víz pre našich občanov. Odvtedy až do budúceho, až do minulého roka sme vlastne dostávali každý rok e, pozitívne správy a odporúčania a vlastne bolo, na, bolo odporúčené, aby bolo odporúčené, aby prístupové rokovania mohli byť otvorené. Preto, preto sme samozrejme mali aj príslušné očakávania v tomto smere. A pokiaľ ide o správy EÚ o pokroku našej krajiny na ceste do EÚ, tak tam sme dostali jasné odporúčanie v júni, počom nasledovalo to oktobrové sklamanie, kedy prijaťu rozhodnutia nakoniec nedošlo, ale my budeme naďalej pokračovať v našej európskej ceste. Uznesenie, ktoré prijal parlament minulý rok, v rámci ktorého parlament plne podporil krajiny regiónu, je svetlom na konci tunela pre nás a ja dúfam, že tentokrát schválenie novej roš- metodiky rozširovania EÚ a, rozhodova- a, a ro- rozhodnutie o začatí prístupových rokovaní za Albánskom a severným Macedónskom, Macedónskom pôjdu ruka v ruke a že sa bude postupovať paralelne. Mm, to rozhodnutie, ktoré nás sklamalo minulý rok v oktobri, využili politickí lídry na to, aby mohli prijať rozhodnutie o vyhlásení predčasných volieb. Viete, že 12. apríla sa budú konať u nás predčasné voľby a predčasné voľby nám dúfam opäť ukážu, že občania majú záujem a chcú pokračovať ďalej v tejto európskej ceste. Dúfajme, že voľby sa konať budú. Nie, nie, nie je žiadny dôvod e, k nejakému omeškaniu, takže všetko by malo byť tak, ako bolo plánované. E, volebný cyklus e, vlastne začal v roku 2016 a mm, my, my, sme mali, my sme mali medzi tým dočasnú vládu, a tá vlastne bude organizovať e, to slobodné voľby. Takže 3. januára, od 3. januára už vlastne funguje dočasná vláda. No. Máme aj dátum rozpustenia parlamentu, kedy začne a následne potom začne volebné obdobie. Mali sme tu berlínsky proces. Dúfame, že nová stratégia rozvoja Európskej únie až do roku 2022 nám naozaj umožní e, sa aktívne zapojiť a že budeme môcť predstaviť svoju víziu o európskej budúcnosti. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Rád zareagujem na vaše otázky a pripomienky. Ďakujeme pekne. Teraz dostane slovo pani Maja Gojkovič, predsednička Národného zhromaždenia Srbskej republiky. Ďakujem. Ďakujem, pán Picula. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom, predsedom parlamentov krajín Západného Balkánu, ktorí sa ujali slova predo mnou. Moji kolegovia sa snažia popísať svoje krajiny ako krajiny, ktoré sa snažia o plné členstvo v Európskej únii jedného dňa v budúcnosti. Časovač mi ukazuje 6 minút 44 a to zrejme nezodpovedá realite. Ja by som v každom prípade nerada opakovala to, čo povedali rečníci predo mnou. Vy ste veľmi ctení poslucháči, ste poslanci Európskeho parlamentu, ste spravodajcami Európskeho parlamentu pre naše krajiny a vy vlastne viete všetko o nás, o našej zahraničnej politike, o cieľoch našej zahraničnej politiky a aj o našej vnútropolitickej situácii. Balkán, jer onda by sa nalazili zaista u ja sa teda nemusím nejako predstavovať eh, v pracovnej skupine pre Západný Balkán. Pritom um, vieme, že eh, my, kandidátske krajiny, nie sme nejaká veľká neznáma pre vás v Európskom parlamente. Ja naozaj dúfam, že to tak nie je. Chcela by som sa poďakovať za túto príležitosť, ktorú nám dávate stretnúť sa s vami tu v Bruseli, pohovoriť si otvorenie o politike rozširovania, najmä rozširovanie o krajiny Západného Balkánu, v juhovýchodnej časti Európy. Nech už ten región nazveme akokoľvek. Som veľmi hrdá na to, že zastupujem krajinu, ktorá je v tejto časti, juhovýchodnej časti európskeho kontinentu, čo však nie je až také dobré z môjho pohľadu, ja som teda poprvýkrát v parlamente a teda hovoríme o tom, či Srbsko sa jedného dňa bude môcť stať členom Európskej únie. Toto je už moje druhé funkčné obdobie ako predsednička Srbského parlamentu a poprvýkrát teraz som tu v Európskom parlamente a diskutujem tu o budúcnosti, o osude svojej krajiny ako predsednička parlamentu. Toto je prvé stretnutie takéhoto druhu. A pritom toto je náš dlhodobý cieľ, hlavný cieľ našej zahraničnej politiky už mnoho rokov. Sedie tu s vami v lavice Európskeho parlamentu eh, na prospech celého kontinentu. Eh, mali sme dnes stretnutie s predsedom Európskeho parlamentu, podpísali sme vyhlásenie, čo je maličký krôčik prijavu podpory pre nás všetkých. Pred niekoľkými mesiacmi sme boli všetci veľmi zmetení, boli sme zarazený tým eh, náhlým rozhodnutím neotvoriť eh, prístupové rokovania s Albátskom a Severným eh, Macedónskom. Musím povedať, že to bol veľmi zlý signál nielen pre občanov týchto dvoch krajín, Albánska a Severného Macedónska, ale pre všetky národy, ktoré žijú v našom regióne ktorý zastupujeme tu my, predsedovia parlamentov. Dúfam, že toto naše stretnutie nebude eh, len jedný, jediným svojho druhu. Domnívam sa, že Európska únia a parlament by mali pristupovať eh, k tejto téme eh, s plnou vážnosťou a mala by sa prekonať táto dilema, ktorá tu pretrváva, či by sa mali alebo nemali začať rokovania s Albánskom a Severným Macedónskom. Francúzsko bola jediná krajina, ktorá bola proti, ale my všetci sme predsa kariérni politici. Táto dilema Vieme, že tu existuje už dlho. Povedzte nám, čo môžeme urobiť my, krajiny Západného Balkánu, aby sme Únii pomohli, aby sa prijalo pozitívne rozhodnutie, aby sa prekonal ten strach ľudí, že eh, občania Západného Balkánu sú nejaká hrozba, ktorá eh, zavali Európsku úniu, keď sa začnú rokovania, alebo keď únia urýchli eh, rokovania Isté, že za predpokladu, že by sme splnili kritériá, ktoré sa vzťahujú na naše krajiny, ktoré sú už vo fáze rokovaní. Čoho sa tak strašne Európa bojí? Čoho sa bojí Európa, že sa stane, ak sa dostane pokrok, zostaví pokrok v rokovaniach? Áno. Dnes to vnímame ako prejav podpory. Opäť sme súčasťou programu Európskeho parlamentu. Európsky parlament venuje pozornosť a naozaj dúfame a veríme, že to nebude úplný koniec toto naše jedno stretnutie. Chceme byť partnermi v tomto procese. Povedzte nám, ako môžeme pomôcť Európskemu parlamentu odstrániť eh, tieto obavy, tú neistotu v tom, či Únia by sa mala rozšíriť o ďalšie členské štáty, alebo či mala by úplne zatvoriť eh, svoje vráta a ostať v takomto obmedzenom klube. E, regionálna spolupráca funguje relatívne dobre, aspoň na úrovni parlamentov. V našom regióne e, splňame postupne podmienky, harmonizujeme svoju legislatívu s európskou. Máme relatívne dobrú e, spoluprácu individuálne s Európskym parlamentom a želala by som si pre naše krajiny, naše parlamenty, aby neprebehla spolupráca s Európskym parlamentom len keď si všimnete problém, na ktorý nás upozorníte. Boli by sme radi, keby táto spolupráca naozaj bola dlhodobým procesom, otvoreným kanálom komunikácie. Ďakujeme veľmi pekne všetkým rečníkom za ich úvodné vystúpenia. Teraz dostanú priestor poslanci Európskeho parlamentu. Najskôr, ako som už ohlásil, dám slovo spravodajcom a predsedom delegácií. Pôjdeme podľa ABCD a budeme sa držať pravidla maximálne troch minút, pokiaľ možno. Chcem, aby sa čo najviac kolegov mohlo zapojiť do tejto diskusie. To znamená, že ako prvá dostane slova pani Izabel Santos, ktorá je stále spravodajkyňou pre Albánsko. Ďakujem. Pán predseda. Ďakujem. Chcela by som aj ja privítať medzi nami e, predsedov zástupcov parlamentov všetkých krajín e, juhovýchodnej Európy, krajín Západného Balkánu. Stretávame sa tu my, zástupcovia občanov Európskej únie a chceme s vami viesť dialog. Chceme sa zamerať na záväzok, ktorý bol e, zakotvený aj v uznesení pre niekoľkými mesiacmi a už ho spomenuli viacerí rečníci. Európsky parlament dal svoje slovo v tomto prístupovom procese a toto slovo má svoju váhu a môžete sa naň spolahnuť. E, ja aj ostatní kolegovia, ktorí sme vystúpili v rozprave a všetci tí, ktorí podporili toto uznesenie, si uvedomujú, dohodu, ktorú sme uzavreli s krajinami Západného Balkánu, ten pakt, ktorý sme uzavreli. Vravíte, že je to prvé stretnutie, dúfam, že to bude prvé z mnohých podobných a verím, že sa nám podarí udržiavať dlhodobú spoluprácu s tým, že chceme pripraviť prístupové procesy všetkých krajín, ktorých sa to týka pretože parlamenty v týchto e, procesoch, e, v reformných procesoch, ktoré sa musia presadiť, parlamenty zahrávajú významnú úlohu, nezastupiteľnú úlohu. Je na vás, aby ste pomohli v plnení tejto úlohy v tomto procese. Chcela by som vás požiadať len o jednu vec, a síce, aby to, čo sa udialo v rade v októbri, aby ste vnímali ako uh, takú malú prekážku na ceste do Európskej únie. Musíte pokračovať v reformnom procese vo vašich krajinách, v ktorých začali tieto reformy, totiž sú významné nielen z toho dôvodu, eh, že prístupový proces do Európskej únie od nich závisí. Tieto reformy sú dôležité pre životy vašich občanov vo vašich krajinách. Preto nesmiete spomaliť, eh, zmierniť tie reformné procesy. Chcem vás pozbudiť, aby ste v nej pokračovali v rovnakom nasadení ako doteraz. Môžete sa spolahnuť na našu podporu a na našu eh, odozdanosť tomuto procesu až do úplného konca. Zdarného konca dúfam. Tento proces zahrňa množstvo byrokracie, je treba ho zmeniť Myslím, že ho musíme prehodnotiť, musíme sa k tomu postaviť inak. Ale to neznamená, že by ste nemali pokračovať v ceste mm, na ktorú ste sa e, vydali. Bez toho, aby ste sa obzerali späť a bez toho, aby ste sa vzdialovali od záväzkov, ktoré e, si stanovili obe strany. Ja ešte raz zúrazňujem svoju podporu. Ďakujem pekne, Izabel. Ďakujeme. Pán Kefalogianis je ďalší. Ten eh, vystúpi ako predseda delegácie pre s Albánskom. Ďakujem. Eh, nedávne uznesenie parlamentu, eh, ktoré sa týka otvorenia a prístupových rokovaní s Albánskom a Severným Macedónskom v súvislosti s zamietnutím začiatku Európsky parlament konštatuje, že je veľmi sklamaný z toho, že sa neotvorili prístupové rokovania s týmito krajinami Albánsko, odkedy získalo e, štatút kandidátskej krajiny v roku 2013, sa znamenal obrovský pokrok v plnení cieľov, ktoré súvisia s piatimi hlavnými prioritami, e, ktoré sú podmienkou na otvorenie prístupových rokovaní. Na druhej strane albánska vláda musí naďalej hľadať riešenia e, na aktuálne problémy. Ja som naozaj optimistom v tomto smere a verím, že Európska únia dospeje ku konsenzu, čo sa týka otvorenia prístupových rokovaní s Albánskom a Severným Macedónskom v najbližších mesiacoch. Chcel by som zdôrazniť, že je nevyhnutné opäť nastolíte jednotu e, krajín Európskej únie vo veci rozširovania. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz dostane slovo a e, pani e, Viola Kramonta Obadel, ktorá stala spravodajkyňou pre Kosovo. Ďakujem, pán predsedajúci, vážna pani predsednička a vážni pán predsedovia parlamentov. Naozaj teda mňa zapôsobilo, pretože to, čo vás spája, je obrovské sklamanie, čo sa týka záväzku, ktorý ste uzavreli, technické kritériá, ktoré väčšina z vás splnila, buď čo sa týka vizovej liberalizácie, ako v prípade Kosova, alebo dokonca v prípade rokovaní o rozširovaní. A ja preto chápem, že atmosféra nalada vo vašich krajinách nie je úplne pozitívna a optimistická. V každom prípade veľmi si cením, že ste otvorení spolupráci s nami, že ste prišli na toto stretnutie a že ste ochotní tejto spolupráci pokračovať. Myslím, že e, všetci, ako tu sedíme, si to veľmi ceníme. Isté, že ako mnohí už povedali, e, je pravda, že sa na, na nás môžete spolahnúť, e, na poslancov Európskeho parlamentu. My vás podporujeme, podporovali sme vás v celom tomto procese rozširovania. Povedala by som, že väčšina poslancov Európskeho parlamentu rozhodne je za. A to sa zdôrazňuje aj vo viacerých uzneseniach, ktoré sme k tejto téme schválili. Pani predsednička Srbského parlamentu sa pýta, čo e, môžete urobiť. Niektorí ste spomenuli voľby, ktoré vás čakajú. V niektorých krajinách, e, v niektorých práve prebehli voľby. Ešte stále čakáme, kým sa vytvorí vláda. Teda by sme ocenili stabilitu v regióne, ako už načrtla kolegyňa Izabel. Chceme vás vyzvať, aby ste pokračovali v reformách vo všetkých sektoroch, aby ste poskytli občanom, čo od vás očakávajú vo vašich krajinách. Dajme tomu vládu, ale aj kvalitnú zdravotnú starostlivosť, školstvo, možnosti e, v zamestnaní a podobne. Tým pádom by sme my mali pocit, že to nie je len tlak zvonku, ale že je to vlastne plnenie vašich vlastných ambícií a vaša vlastná motivácia zlepšovať podmienky vo vašej krajine. Teda je to taká kombinácia, taký sendvič. My vám dáme peniaze, nástroje a vy budete plniť to, čo je potrebné, tak aby sa zlepšil život vašim občanom. A čo sa týka pluralizmu, konkrétne mám na mysle Srbsko, myslím, že by bolo veľmi dôležitým signálom, ak by opozícia Srbsku sa mohla zúčastniť politického denia, aby politický rámec nebol e, v takej absurdnej podobe, ako vyzerá teraz. Toľko teda z mojej strany. Ak budete pokračovať v procese reforiem v vašich krajinách, budete tiež podporovať pluralizmus a budete hľadať demokratické riešenie, aby sa plnili základné práva všetkých kandidátov, ktorí kandidujú vo voľbách vo vašich krajinách. Myslím, že Európska únia to bude rozhodne vnímať. Dúfam, že aj proste som návštev vysokého predstaviteľa, ktorá prebehne vo štvrtok a v piatok, dúfam, aj to bude veľmi významný krok pre tento región. Ďakujem. Ďakujeme. Pani Viola von Kramon Taubadel. Ďalej nasleduje pán kolega Vladimír Bilčík, ten je predsedom delegácie pre Čiernu horu. Ďakujem. Pán predsedajúci, ďakujem vám, pani predsednička, aj všetkým pánom predsedom parlamentov. Naozaj je to jedinečná príležitosť. Dúfam, že to nebude jediná takáto príležitosť, ktorú dostaneme. Musíme viesť pravidelný dialog, musíme sa často stretávať aj tu v európskych inštitúciách, ale aj priamo vo vašich krajinách v regióne Západného Balkánu. Ja to vnímam ako prvý krok k prehobeniu nášho dialógu. Niektorí ste spomenuli, že Európsky parlament je priazne naklonený rozširovaniu. E, to je pravda, ale nestačí to. Musíme získať e, si viac e, podporovateľov rozširovania. Už niekoľko rokov vidíme, že E, sa e, dvíha vlna podpory rozširovaniu. Myslím, že tento summit teda e, je symbolický v tomto smere. Komisia, rada, členské štáty sú do veľkej miery na strane rozširovania. Je dôležité zúrazňovať to nielen v komunikácii s médiami, ale tiež zamerať sa na obsah našich stretnutí, našu dialogu a tiež sa zamerať na jasné signály, jasné posolstva, ktoré musí byť počuť v celom regióne Západného Balkánu. Musíme si získať späť dôveru, samotný proces rozširovania a tiež eh, musíme získať si vašu dôveru späť, aby ste nám verili, aby ste verili našim sľubom. Už si nemôžeme dovoliť žiadne zdráhavé signály, ako k nemu došlo v oktobri minulého roka. Dúfam teda, že sa nám podarí otvoriť prístupové rokovania s Albánskom a Severným Macedónskom čo najskôr, keď to bude možné Eh, bol by som veľmi rád, keby sa to podarilo už v marci tohto roka. Bolo by to dôležité aj ako signál celému regiónu. Bude to významný volebný rok v tomto regióne. Voľby v Čiernej hore prebehnú na jeseň, ale ešte predtým prebehnú voľby v Severnom Macedónsku a aj v Srbsku. Už kolegyňa Viola zdôraznila, aké je dôležité vnímať tieto voľby v širšom kontexte a tiež, aby aj tieto voľby zhrňali európske vyhliadky. Chcel by som ešte zvorazniť jednu vec. A síce slobodu prejavu a slobodu médií. To je veľmi dôležité na to, aby fungovala demokracia. Musíme dať priestor parlamentom, ale aj médiám v čo najväčšej možnej miere. Mm, na Slovensku pred dvoma rokmi došlo k na Slovensku pred rokom došlo k eh, smutnej vražde eh, investigatívneho novinára. Veríme, že ehm, vo vašich krajinách prejavíte podporu slobodným médiám. Verím, že toto stretnutie je prvým slubným krokom a že budeme v takýchto stretnutiach pokračovať naďalej, že budeme viesť plodný dialog. Ďakujeme pekne, pán Bilčík. Teraz dostáva slovo pán Ilhan Kiuču, ktorý je stálym spravodajcom pre Severné Macedónsko. Ďakujem, pán Picula. Vážení prítomní, srdečne vás vítam tu v Európskom parlamente. Sme tu všetci e, názorovo zhodní. Prístup k rozširovaniu nie je jednoduchý. Ja by som bol rád, keby sme sa na to pozreli konštruktívne. Objektívnym cieľom pre nás všetkých je pohovoriť si o tom, ako proces rozširovania viac otvoriť, ako sa zamerať na konkrétne výsledky. To je teda jedna stránka tejto témy. Ale keď sa pozerám na výsledky nedávneho prieskumu Eurobarometra, tam sa uvádza, že 67% Rakúšanov nie je za rozširovanie, 64% Nemcov je toho istého názoru a 63% občanov sa vyjadrilo v tomto duchu vo Francúzsku, teda že nepodporujú rozširovanie. Máme teda pred sebou ešte veľa práce, ako zmeniť vnímanie občanov v týchto krajinách a to bude neľahká úloha pre nás všetkých. Pre mňa je však dôležité uvedomiť si, že až do samitu v Zahrebe, alebo dokonca ešte predtým, eh, sa musíme eh, rozprávať o tom, ako prijať tie najlepšie rozhodnutia, aby sa dynamika zmenila. Musíme si spomenúť na to, čo sa udialo v oktobri minulého roka. A nielen opakovať, čo sa udialo, ale snažiť sa z toho poučiť. Podľa mňa jedno ponaučenie, ktoré si z toho môžeme vziať, je, je také, že už nemôžeme pokračovať v politike prázdnych sľubov, aby krajiny Západného Balkánu boli niekde v čakacej eh, miestnosti, eh, niekde v zadnom dvore. Nemusia byť súčasťou Európskej únie. Ak by som eh, si mohol dovoliť citovať jedného steného veľvyslanca, ktorý sedia tu za mnou, Viem, všetci vieme, že Európska únia je prísna, ale vieme, že únia je férová Rok 2019 bol rok, keď Európska únia sa prejavila ako prísna voči krajinám Západného Balkánu, ale nebola férová. Teda očakávam viac férovosti v tomto roku 2020. Chceme, aby komisia bola geopolitická. Veľmi správne to v Zagrebe Ursula von der Leyen poznamenala, ale ak chceme, aby komisia bola, bola geopolitická, musíme spolupracovať s krajinami tohto regiónu teda v tomto roku vidím veľké príležitosti, som plný nádeje, ale musíme si uvedomiť, že e, musíme pokračovať e, týmto spoločným starom. Vy musíte pokračovať e, vo vašich reformách stupne. Musíte sa zamerať na rozvoj svojej spoločnosti naše inštitúcie musia plniť svoje sluby. Musíme splniť tieto sľuby. Ďakujeme, ďakujeme, pán kolega. Som rád, že sa hlási ďalší kolega, Paul Ranger, ktorý je spravodajcom k Bosne a Hercegovine. Hovoríte 3 minúty podľa pravidel. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som sa ospravedlniť najmä hosťom, pretože ma uniesol predseda mojej skupiny bol som tam poslednú hodinu a nemohol som byť tu včas. Mimochodom, aby som sa pripravil na niektoré aspekty konferencie o budúcnosti Európy, musím povedať, že sa musíme veľmi hlboko zainteresovať do fungovania krajín na západnom Balkáne a z takejto hĺbkovej perspektívy začať rozmýšľať o budúcnosti Európy. A budúcnosť Európy bez Balkánu to sa nedá. Bez Balkánu nemá Európa budúcnosť. Takže toľko to by som chcel povedať. Takto by som to chcel povedať. A ešte dodám, že najmä v prípade Bosny a Hercegoviny Leží na našich pleciach veľká zodpovednosť nás ako Európskej únie. Musíme spolupracovať ako rovný s rovným, bez paternalizmu. Všetci aktéry, všetky politické strany, všetky inštitúcie, dokonca aj občianská spoločnosť, aby sme vytvorili úsilia splniť určité kritéria a štandardy, ktoré potom vytvoria ten prvý krok, aby sa Bosna a Hercegovina stala kandidátskou krajinou. Myslím si, že EU ako Únia a EP ako inštitúcia by mali bojovať za to, aby naši priatelia z Bosny a Hercegoviny ešte stále doriešili, doriešili veci, ktoré sú ešte stále nedoriešené, hoci si myslím, že uskutočniteľné. Bosnianci zo všetkých komunít si zaslúžia, aby politici sa za nich postavili, aby sa snažili aj bosniansky, aj európsky, aby sa vytvorila perspektíva prosperity konsolidovaných inštitúcií v blízkej budúcnosti. Povedal by som, že som optimistom, pozitívne naladeným. Podľa mňa sa nám to podarí. A určitým spôsobom táto epizóda Severného Macedónska a Albánska bola budičkom pre celú Európu. Budičkom, ktorý nám všetkým ukázala, že sa treba pozerať na Balkán pozitívnym spôsobom. Toľko z mojej strany, Tak to chcem povedať. Ďakujem partnerom. Ďakujeme, pán Paul Rangel, za váš vstup. A teraz nech sa páči pani Tania Fajon, z predsednička, spolupredsednička delegácie Európskeho parlamentu k Srbsku. Ďakujeme. Tonino. Dobrý večer, prajem všetkým. Budem hovoriť po slovinsky, je to možné, máme tu tlmočníkov. Bola som poslankyňou 11 rokov, toto je môj 11. A po prvý raz vidím takéto úžasné zhromaždenie predsedov parlamentov všetkých krajín vášho regiónu. Myslím si, že to je vynikajúci úspech a gratulujem prezident, predsedovi parlamentu Sasolimu. Rok 2020 môže byť medzníkom. Opäť sa rozšírenie môže stať úspešným príbehom. Treba na to dôveru, vzájomnú dôveru, dôveru medzi politikmi a takisto politici na západnom Balkáne musia dodržať sľuby. Je to rok, kedy sa veci buď pohnú dopredu, alebo zostanú stagnovať a dúfajme, že sa tým správnym smerom aj pohnú. Rozhodnutie o Severnom Macedónsku a Albánsku bolo predtým veľkou chybou. Aj Kosovo, veď to bolo, veď Kosovo dokázalo liberalizovať vízový režim a splniť kritéria a napriek tomu stále muselo, musela táto krajina čakať. To boli politické chyby a Európska únia prišla o dôveryhodnosť týmito rozhodnutiami. Prišiel čas skorigovať tieto rozhodnutia pred voľbami v Severnom Macedónsku, potom na konci apríla budú v Srbsku voľby, a ako predsednička delegácie medzi Európskym parlamentom a Srbskom mám pocit, že panuje presvedčenie, že podmienky pre slobodné voľby boli splnené. Nevidím protesty na uliciach, ani nechcem. Nechcem, aby sa opozícia eh, musela domáhať volieb svojej účasti na voľbách. Nechcem, aby opozícia bola v uliciach a protestovala. Dúfam, že summit v Zágrebe bude znamenať vyslanie pozitívneho signálu zo strany EÚ na Západný Balkán, aby sme sa mohli pohnúť vpred. Zástupcovia Chorvátska sa dnes vyjadrili, že keď, bola Chor- Chor- keď Chorvátsko bolo v pozícii, že rokovalo, nebolo to jednoduché. V predchádzajúcich mesiacoch sme však videli, že to nemusí byť také hrboľaté, že to môže byť aj závan čerstvého vzduchu, nová, nová dynamika, ktorá sa objaví v spolupráci. Môže to byť úprimný dialog. Možno, že treba zabezpečiť, aby panovalo viac trpezlivosti a tá trpezlivosť povedie k dôvere a napokon k obnoveniu celého procesu. Mladí ľudia sú v tomto veľmi dôležití, pretože v tomto regióne mladí odchádzajú zo svojich domovských krajín. Preto je vynikajúce priniesť perspektívu Európskej únie späť do regiónu. Môžeme byť partnerom, aby mali ľudia lepšiu perspektívu, jasnejšej budúcnosti. Je to zdieľaná zodpovednosť. Všetci sme samozrejme v Európe, všetci vždy budeme v Európe a musíme spolupracovať. Áno, sú určité cesty, ktoré trvajú istý čas, ale netreba to brať negatívne. Ani kritiku netreba brať negatívne. Ďakujeme, Tania. Spravodajcovia a predsedovia delegácií sa vyjadrili a hlavnou výzvou pre nás je rozpočet. Nasledujúcich 10 eh, minút eh, nám bude musieť stačiť, pretože potom končí sme na tlmočníkom a chcem poprosiť, aby ste tu ešte všetci zostali. Obmedzte sa však na minimum času. Budem hovoriť po anglicky, pán predseda, aby mi rozumeli lepšie. Ďakujem vám a vítajme eh, na tejto schôdzi. Ďakujem vám, že ste zorganizovali takéto zasadnutie, veľmi užitočné a chcem poďakovať eh, predsedovi parlamentu Severného Macedónska a predsedovi Albánska, pretože toto rozhodnutie prišlo pre nich v zásadných chvíľach. Myslíme si, že toto uznesenie má svoju váhu. Za EPP sa robilo uznesenie k, Severné, k Severnému Macedónsku Rozmýšľali sme aj Albánsko alebo len Severné Macedónsko. Mali sme podporu vyše 500 kolegov pri záverečnom hlasovaní a dúfame, že chorvátske predsedníctvo zohrá silnú úlohu v Chorvátsku pri otváraní rokovaní. Trošku sa obávam, či sa to naozaj stane, pretože je tu citlivá situácia na Západnom Balkáne a teraz e, nasmerujem svoj hlas na Bosnu a Hercegovinu. Áno, hlas Európskeho parlamentu tam je počuť, ale rozhodnutia sa neimplementujú. E, aspoň niečo sa však robí a v prípade Srbska a Montenegra a Kosova oni počúvajú, čo sa deje v Bosne a Hercegovine, že to tam zadrhá. Máme uznesenie Európskeho parlamentu o Bosnia a Hercegovine. Rokovali sme o Brexite, budeme hlasovať o Brexite. Mali sme dohodu o veľkom, z Veľkého piatku, aby aj ľudia, ktorí žijú na, v Severnom Írsku, mali férové podmienky. A čo sa stane s etnickými skupinami, ktoré žijú v Bosne a Hercegovine ich je veľmi veľa. Chcem sa spýtať pána Čoviča a Zvizdiča z Bosny a Hercegoviny, či mienia aplikovať rozhodnutia ústavného súdu a zaručiť práva týmto menšinám. Je to aj pán Grošel. Nežiadal som o slovo. Neviem, či máme tlmočenie alebo nemáme. Nerozumel som dobre. Ďakujem za slovo. Chcem by, chcel by som povedať, že moja krajina podporuje proces rozšírenia na Západnom Balkáne a vo východnej Európe. A ešte jedna vec. Ja predsedám skupine pre priateľstvo s Bosnou a Hercegovinou. Preto prirodzene očakávam, že dôjde k implementácii našich uznesení a, e, a okrem toho by som bol rád, keby došlo aj k implementácii rozhodnutí súdu, nielen Národného súdu, ale aj Európskeho súdneho dvora. Balkán je e, dôležitým regiónom a predstavuje to určite aj výzvu pre Európsku úniu Um, ehm, ner- myslím si, že našou výhodou je následovné. Európska únia musí mať jasne zacielenú politiku, zacielenú na jednotlivé štáty a e, tieto krajiny sa nachádzajú v rozličnom štádiu pripravenosti a preto sa aj Európska únia musí prispôsobiť tak, aby im pomohla pri reformnom úsilí Musíme byť otvorení, pokiaľ ide o všetky opatrenia, ktoré treba prijať. Niektoré opatrenia sa príjmajú kvôli nám a v prípade migrácie napríklad je to skôr o, o výhodách, ktoré tá manažment alebo správanie migrácie prináša pre EÚ. A vy zastupujete mnohé krajiny a v určitom časovom bode by sme vás všetci radi videli v EÚ, by ste boli členmi EÚ, to znamená, že my musíme nastaviť mechanizmus, ktorý vám umožní dosiahnuť tento strategický cieľ. Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči. Ďalší rečník. Delegáciilor din eh, Balkány de Vest. Ďakujem pekne. Ja by som rád tiež privítal eh, delegácie krajín Západného Balkánu podľa mňa Európska únia nebude kompletná, kým niektoré krajiny Európy budú mimo Európskej únie. My e, sme dlhodobo zastancami podporu rozširovania, procesu rozširovania okrajiny Západného Balkánu 16. decembra 1989 e, začala revolúcia v Temešvári. My sme nadviazali kontakt s e, juhoslovanským konzulátom a potom sme získali slobodu. Ja ako Rumun môžem povedať, že Rumunsko získalo svoju slobodu a vďaka vám a chceme vás podporiť v reformnom procese v prospech vašich občanov. Je treba, aby sa všetci držali platných pravidel. Dúfam, že aj ostatní európsky politici dospejú k záveru, že vaše úsilie, ktoré ste by naložili, sa cení a želáme vám v tomto úsilí veľa úspechov. Now it's time for Ďakujeme pekne, eh, Franz Bogovič. Eh, Hvala Tonino za besedo. Eh, Lep pozdrav, spoštovani predsedniki. Res vas je lepo videti vse v dvorani. Ďakujem pekne. Ja by som tiež rád pozdravila, privítala predsedov parlamentných zhromaždení krajín Západného Balkánu. A ste tu v Európskom parlamente, ktorý je najväčším priateľom krajín Západného Balkánu. Ale Podporili sme tiež negatívne rozhodnutie, ktoré sa prijalo v oktobri. Je to jasný signál ochoty spolupracovať v tomto regióne. Reformný proces v tomto regióne je nevyhnutným predpokladom pre pokrok. Verím, že sa nám podarí spolupracovať, že spoločne nájdeme riešenia, aby sme dokázali reagovať na hlavné problémy, ako zaistiť završenie procesu rozširovania Európskej únie a tiež ako podporovať a presadzovať európske hodnoty vo vašich krajinách. Myslím, že cesta, na ktorú e, ste sa vydali, je správna, ale potrvá istý čas, e, kým sa to rozbehne. Európska únia by mala klásť väčší dôraz na pomoc vašim krajinám v plnení naplnení potrebných reforiem najmä v oblastiach ako infraštruktúra, hospodárstvo, polnospodárstvo. Musíme hľadať praktické riešenia. Myslím, že na základe toho vaši občania budú mať pocit, že skutočne sa môžu cítiť Európanmi o mnoho intenzívnejšie. Myslím, že tento reformný proces by umožnil vašim krajinám prístup aj k iným nástrojom, nielen k nástrojom predstupovej pomoci. Na základe tohto by ste splnili svoje cieľe o mnoho jednoduchšie. Čo sa týka plnenia požiadaviek aj ekologického dohovoru, myslím, že by sa tým e, ošetril aj problém 80% mladých ľudí, ktorí chcú odísť e, z vašich krajín. A ako posledný dostane slovo kolega Herman Terč. Neviem, máme ešte tlmočenie? Pokiaľ áno, tak vystúpim po španielsky. Dobre popoludne prajem všetkým. Chcel som trošku pozbudiť našich hostí, pretože áno, bola to tvrdá rana, sklamanie, to, čo prišlo v oktobri. A chcem trošku našich hostí povzbudiť a ja som, ja poznám Balkán z horších časov, z 80 rokov a ja som veľmi rád, že ste dnes tu medzi nami a som rád, že, že cítiť konštruktívneho ducha, že, že chcete pracovať na našom spoločnom projekte a všetci dobre vieme, že si nemôžeme dovoliť, aby sa, aby sa Západný Balkán stal nejakou e, čiernou dierou Vieme, že by to malo vplyv na nás všetkých, ak by sa tak stalo. Nikto, jednoducho, nikto už nemôže prehliadať tento región. Skutočne treba postupovať ďalej a v tomto zmysle skutočne by sme vás chceli povzbudiť. Ja viem, že v mnohých, mnohých krajinách prebiehajú v súčasnosti, alebo v nadchádzajúcom období budú, budú voľby, takže chceme podporiť aj tento volebný demokratický proces a želáme si, aby aj tento proces prispel k integračnému e, úsiliu a skutočne si, si želáme, aby, aby už e, došlo k uzatvoreniu tej kapitoly na, e, západnom, kapito- na, na, na západnom Balkáne. Všetci Európania si to želáme a určite potrebujeme byť odhodlaní. A ešte raz ďakujem veľmi pekne, že ste medzi nás prišli. Ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia vážení predsedovia, za pán, v mene pána Davida McAllistra, ktorý tu dnes bohužiaľ nemôže byť prítomný a za celú skupinu pre západný región západného Balkánu. Myslím, že môžem skonštatovať, že dnešné zasadnutie, celý dnešný deň bol veľmi dôležitý na pôde Európskeho parlamentu. Ďakujem veľmi pekne ešte raz všetkým za, za účasť a myslím si, že sme si, sme, sme si zajedno v tom, ako vyzerá náš spoločný cieľ a vieme, že musím hľadať spôsob, ako posunúť rozšírenie dopredu. Dovolte mi jednu poznámku na záver. O tri dní opustí Európsku úniu jeden členský štát. Je to poprvýkrát v histórii Európskej únie. Ale bez ohľadu na to, aký bol, je a bude e, Brexit komplexný. Mne sa zdá, že je jednoduchšie opustiť úniu, než sa k nej pripojiť, než do nej vstúpiť. Ale politika rozšírenia e, sa musí opätovne začať realizovať a my dúfame, že sme k tomuto celému procesu úsilia integrácie prispeli našou prácou dnes. A predtým, než uzatvorím e, toto zasadnutie, poviem, že už nemožno mrhať časom pred zahrebským samitom. Sa musíme naďalej aktívne angažovať, pokiaľ ide o jed- európsku jednotu v prípade rozširovania. Budúcnosť do budúcna budeme prosperovať, len ak budeme pokračovať v tomto demokratickom úsilí, ak budeme pokračovať e, v uplatňovaní princípov právneho štátu. Čiže ďakujem veľmi pekne našim hostom, našim cteným hostom. Ďakujem aj za všetkých kolegov, všetkých poslancov, všetkých skupín.